A tým sa dostávame k poslednému bodu programu. Je to správa pána Žadota o agentúrach členských štátov pre vývozné úvery a zastupuje ho tu pani Franciska Kele a tu poprosím, aby mene pán Žadota predniesla správu. Kele? Pani Kele, Áno. Vážení kolegovia, v mene spravodajcu eh, Janika Žadota, ktorý tu žiaľ nemôže byť, by som vám chcela odovzdať jeho myšlienky. Eh, vážený pán predseda, kolegovia, som veľmi rád, že zajtra budeme hlasovať o prvej o správe k prvej výročnej správe komisie o činnosti agentov členských štátov pre vývozné úvery. Je to výsledok práce, ktorá sa začala pred vyše troma rokmi a ja Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za ich e, spoluprácu v tomto dlhoročnom úsilí. E, pred troma rokmi sme e, v našom výbore hovorili o e, najnovšej e, iniciatíve na zapracovanie aktivít súvisiacich s vývoznými úvermi do legislatívy EÚ po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy si parlament uvedomil svoju zodpovednosť nielen voči európskym občanom, ale aj voči e, uplatňovaniu novej zmluvy. Bol to aj čas, kedy finančná a hospodárska kríza postihla Európu a s tým prišli aj e, väčšie e, snahy o udržanie e, verejných financií. Parlament pozná aktivity členských štátov, ktoré do veľkej miery fungujú na základe verejných zdrojov. Ehm, ja eh, chcem poukázať len na to, že o tom vieme veľmi málo. Eh, nenašiel som žiadny vzťah medzi eh, činnosťou týchto agentúr v členských štátoch, ako aj ostatnými aktivitami únie a členských štátov, pretože to všetko musí zodpovedať cieľom, ktoré sú ustanovené, ustanovené v článku príslušných článkoch zmluvy o fungovaní EÚ. Um, vo výbore INTA sme síce mali rôzne názory na otázky obchodnej politiky, ale ešte napriek tomu uh, musíme dodržiavať prerogatívy Lisabonskej zmluvy preto e, by som chcel so súhlasom prakticky všetkých politických e, e, zoskupení v parlamente požiadať komisiu, aby venovala pozornosť činnostiam agentúr členských štátov pre vývozné úvery. Predovšetkým je potrebné, aby komisia vyhodnotila, či e, členské štáty uplatňujú e, politiky, ktoré sú v súlade s cieľmi vonkajších e, činností únie. Komisia veľmi užitočným spôsobom odovzdala naše posolstvo rade. Chcela by, som, chcela by som sa teda poďakovať komisii. Zajtra sa bude teda hovoriť a hlasovať o správe, ktorá hodnotí e, správu komisie e, ale treba povedať, že sme ešte len na začiatku tohto úsilia. Členské štáty majú problémy s vypracovaním zmysluplných e, správ o tom, ako v tejto oblasti možno prispieť aj k podpore ľudských, správ, ľudských práv a demokracie. E, v minulosti, teda e, v budúcnosti bude potrebné venovať väčšiu pozornosť tomu, ako by mala komisia hodnotiť tieto aktivity. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom v tomto um, zákonodárnom zbore a verím, že budeme um, účinnejšie prispievať k ľudským právam a k demokracii. Pán Pereira. Vážený pán predseda, v čase politickej a hospodárskej eh, krízy sa v ekonomikách jednotlivých štátoch sleduje tendencia k prehlbovaniu nerovnosti. Hovorím o nerovnosti medzi severom a juhom alebo eh, medzi ekonomikami eh, Európskej únie, ktoré sú na značne rozdielnej úrovni. Eh, my neprestajne hovoríme o cieľoch spolupráce, ale ale tieto metódy a neviditeľná ruka trhu by mohla e, pôsobiť negatívne na hospodárskú súťaž. Ďakujem nech sa páči, slovo má pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ste poslankyne poslanci. V mene komisára de Huchta by som chcela poďakovať a osobitne pánovi Janikovi Žadotovi, eh, spravodajcovi, ktorého tu zastupuje pani Keller, za túto správu a za mimoriadne zaujímavé názory, pokiaľ ide o tieto vývozné úvery. Eh, globálna finančná kríza eh, pôsobným spôsobom ukázala, ako je nevyhnutné dostatočné financovanie z pohľadu globálnych tokov financií. Tieto úverové agentúry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tomto procese a preto sú nástroje mimoriadnej dôležitosti v rámci našich snách podporiť vývozcov európskych. Takisto je nevyhnutné zabezpečiť, že budú, bude vhodná transparentnosť na európskej úrovni, pokiaľ ide o to, ako agentúry pre vývozné úvery fungujú a čo dosahujú. Toto bol jeden z cieľov nariadenia EÚ 2023 z 2011 a hlavne pokiaľ ide o tie mechanizmy poskytovania informácií, ktoré tam boli zriadené. Keď sa pozrieme na výsledok prvej správy eh, v rámci aktivít vykonaných eh, v tomto období, eh, chcem povedať nasledovné. Európska komisia sa stotožňuje s názorom vyjadreným v správe, že členské štáty a ich výročné správy sprístupnili finančné operatívne informácie, pokiaľ ide o tie vývozné úvery, tak ako to požadoval nariadenie z roku 2012. Všetko sa má diať v súlade s článkom 21 zmluvy Európskej únii. E, osobitne e, sme sledovali politiky, ktoré sú uplatňované na e, transakcie, ktoré sa týkajú rôznych úverov a ktoré sú obsiahnuté v tejto správe. Naďalej ich budeme analyzovať a uvidíme, ako patričnom zohľadnení znenia e, tohto nariadenia, ako môžeme spolu s ostatnými zainteresovanými stranami poskytnúť dostatočné dosledovanie alebo follow-up. Komisia by chcela využiť túto príležitosť a poďakovať vám za podporu e, vyjadrenú v tejto správe, pokiaľ ide o naše neustále úsilie zapojiť eh, rozvíjajúce sa ekonomiky do zriadenia novej medzinárodnej pracovnej skupiny, pokiaľ ide o tieto vývozné úvery. Krajiny ako Čína, India, Brazília sa stali významnými novými hráčmi, pokiaľ ide o tieto vývozné úvery v posledných rokoch. Ich zapojenie do konštruktívneho dialogu bude dôležitou výzvou. Komisár de Hucht bude patrične parlament informovať o ďalšom vývoji na tomto poli. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, pani komisárka. A tým pádom sme uzavreli aj poslednú rozpravu v dnešnom dni a hlasovanie o tomto bode programu bude zajtra o 12.00. E, ďalšia schôdza e, začne zajtra ráno 2. júla, útorok o pol 9. E, program schôdze bol už zverejnený, je na